Pádom je uzavretá. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. hodine na obed. Podľa programu teraz nasleduje otázka na ústne zodpovedanie, otázka na komisiu a ide o kolektívnu správu práv. Ako prvá má slovo pani Maria Galo, ktorá je spravodajkyňou. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedkynia Vážený pán komisár, som presvedčená, že viete, do akej miery právnici sú predsní a precízni a často netrpezliví pri riešení ťažkých právnických problémov. Výbor v eh, Júri aj tí neprávnickí členovia sú eh, netrpezliví eh, konzultácie vo veci otázky zhodnocovania vlastnických práv. Už tu sa zhodnotilo veľa dokumentov, oznámenia, pracovné dokumenty, ktoré sa zaoberajú touto témou a potom nasledovali verejné konzultácie. Parlament už zriadenie tohoto spoločného priestoru žiadal pre takéto spoločnosti v oblasti autorských práv a spojených ochranných práv 15. januára 2004 aj 13. marca 2007 bolo e, tu uznesenie parlamentu. V tomto legislatívnom období parlament e, ešte raz posilnil svoju otázku, hlavne pokiaľ ide o uznesenie z mája 2012 pod názvom Potenciál e, kreatívneho a kultúrneho sektora takisto moja správa z 22. septembra 2010. Už ste e, v svojom oznámení z, roku, z 24. maja 2011 povedali, že budúci návrh týkajúci sa kolektívneho e, kolektívnej správy e, práv by mohli, mohlo viesť k vytvoreniu skutočného spoločného trhu v tejto oblasti. E, to znamená, že celoeurópske licencie alebo e, licencie pre viaceré teritória by sa vydávali. Samozrejme, že vieme, kde by sa mohli nachádzať problémy, napríklad sumarizácia repertoárov E, s cieľom pridelovať licencie na celý repertoár. E, tieto spoločnosti, tieto správcovské spoločnosti musia podporovať e, oblasti, kde vieme, že sú jazykové a kultúrne prekážky. Problémy a práva týchto správcovských spoločností zastupujú kreatívcov od medzinárodných hviezd až po, medzinár, až po menej známych, neznámych e, vlastníkov autorských práv. Je tu určitá hranica v oblasti potrebného e, e, modernizácie. Na druhej strane je tu potom ochrana a tiež skutočné odmeňovanie príslušných e, autorov v, v vlas, e, práv. A ďalšia, ďalšia vec, ktorej ste si určite vedomí, pán komisár, aké, aké, akú lehotu spojíte s týmto textom. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme pani uh, ba, Galo, teraz pán Barnie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pani Galo v mene výboru. Uh, za to, že položila otázku menej výboru, ktorú zastupuje. Mnohí mi položili túto otázku o budúcom legislatívnom návrhu o kolektívnom, kolektívnej správe práv. Aká je tu výzva? Toto musí byť služba jednotného trhu teda internetu. Musíme zabezpečiť, aby tieto autorské práva žili, ako som povedal, trošku globálnejšie v oblasti duševného vlastníctva. V dnešnou hodinou, dnešným dňom, teda žijeme v čase internetu, e, ktorý je európskym časom. Táto otázka kolektívnej správy práve je komplexnou Týka sa eh, online práva, ale takisto práv, eh, ktoré nie, nie sú alebo nepokrývajú oblasť online. Týka sa to interpretov, aktérov, producentov, vydavateľov, dokonca aj eh, týka sa rozhlasu. Máme na mysli veľké správcovské spoločnosti, ktoré sa zaoberajú autorskými právami, ale nesmieme zabúdať ani na spoločnosti, ktoré e, pôsobia v oblasti odmeňovania e, a následných práv. Keby sme sa sústredili iba na kolektívnu správu práv, na autorské práva, tak tu ide o sektor, ktorý pani Galo e, pripomenula, predstavuje hodnotu 7,7 miliardy eur a v Európe 4,6 miliardy eur. Vrátanie toho, že je tu asi stovka správcovských spoločností. Kolektívna správa práv je komplexnou otázkou, pretože tieto správcovské spoločnosti, ktorých máme asi stovku, sú zakotvené v mnohých členských krajinách aktívne sa zúčastňujú na kultúrnej rôznorodosti našich členských krajín a musia sa prispôsobiť, ako som povedal, pri, som povedal pred chvíľou, internetu a um, viac územným požiadavkám. Preto táto otázka musí slúžia držiteľom práv ako aj užívateľom. Ale myslím si, že je na čase dnes, aby táto kolektívna správa bola aj viac v službách jednotného trhu. Kolektívna správa je predovšetkým dobrovoľná to znamená, je to voľba, ktorú autory najčastejšie robia a umožňuje získanie licencie najväčšiemu počtu užívateľov a pokrytie práv, ktoré je najširšie možné, musí chrániť záujem držiteľov práv a zabezpečiť odmenovanie nie len to, ako ste to povedali vy, pani Galo, tým, ktorí sú najznámejší, tým hviezdám, ale aj tým, ktorí sú menej známi, ale majú právo na rovnakú ochranu. Takže toto je rovnováha, ktorá sa ťažko nachádza. Otázka kolektívnej správy rozdeľuje mnohé, mnohých hráčov. Mienky sú často rozdelené a trh sa vyvíja veľmi rýchlo. Potreby, ktoré boli včera, už nie sú potrebami dneška Takže, dámy a páni, tým, že som pripomenul túto komplexnosť a tieto rôznorodé prístupy, ktoré čiastočne vysvetľujú pani Galo, e, to, ako vážne beriem, ako seriózne beriem tento návrh, a týmto som chcel povedať ešte niekoľko slov e, o tomto budúcom návrhu smernice. V našom oznámení, ktoré ste pripomenuli z 20. mája 2011, Komisia oznámila svoj úmysel pokryť nielen kolektívnu správu práv, ktorá sa týka hudby online, ale chce vytvoriť aj základňu práv pre všetky správcovské spoločnosti, akékoľvek sú už ich oblasti pôsobenia. Toto rozhodnutie bolo dobre prijaté, hlavne v členských krajinách, a teda my pracujeme na tomto cieli rozširujúc rozsah pôsobnosti nášho budúceho návrhu, všet, Všetci aktéry boli konzultovaní. Táto konzultačná fáza sa ukončila a opakujem druhýkrát, toto bolo urobené seriózne, vypočuli sme si všetkých a preto v mene komisie sme teraz schopní zrejme v priebehu jary prezentovať alebo predložiť tento návrh smernice. Keďže môžeme ísť trošku ďalej do detailov, tak chceme pracovať na tomto návrhu v dvoch oblastiach. Prvá ide o horizontálne pravidla transparentnosti a správy. Táto prvá oblasť je horizontálna. Ide o harmonizované pravidla transparentnosti a správy, ktoré budú uplatniteľné na všetky správ kolektívne správcovské spoločnosti v Európe. Musia tu byť vytvorené rovnaké pravidlá pre všetky spoločnosti, aby sa zlepšilo ich fungovanie v prospech všetkých držiteľov práv, vrátane um, tých, ktorí pochádzajú z iných členských krajín. Nemôžeme zanedbávať tú skutočnosť, že každá, každý kolektívny správca riadi svoju, svoje územie, napríklad práva spojené s rozhlasovým vysielaním nielen svojich vlastných členov, ale aj uh, členov cudzích e, kolektívnych správcovských spoločností. Takže toto je prvá taká horizontálna oblasť. Druhá oblasť, to sú špecifické pravidlá pre hudbu online. To bude druhá oblasť spojená so spoločnosťou, ktoré riadia autorské práva pre hudbu online a mali by zabezpečiť vysokú úroveň transparentnosti a lepšiu kvalitu služieb pre autorov ako aj užívateľov. Chceme navrhnúť jasný právny rámec, aby sme zjednodušili udeľovanie týmito spoločnosťami e, viac územných licencií, ktoré sa týkajú hudby online. Tieto licencie by mali napomôcť združovaniu repertoárov, aby sa znížil počas potrebných licencií. E, tu chce komisia brať do úvahy v rámci možností Stanovisko parlamentu, čo je obsiahnuté vo viacerých um, uh, uzneseniach a pracovných dokumentoch. Takže to je, čo som chc- vám chcel povedať. Osobne na tejto téme pracujem spoju so svojimi kolegami a v ďalších mesiacoch, uh, ktoré sú potrebné, uh, aby sme navrhli text. E, dúfame, že vám budeme schopní e, poskytnúť text, ktorý bude kvalitný, ktorý e, zrýchli tento digitálny trh. Z pracovskej spoločnosti budú mať, budú mať oveľa lepší právny rámec, ktorý bude harmonizovaný a budú tu definované základné princípy fungovania v oblasti hudby online. Autory budú mať oveľa väčšie e, práva a občania, hlavne mladí ľudia, budú mať širšiu škálu služieb, ktoré budú inovatívne. Takže týmto smerom, v týchto dvoch smeroch pracujeme a toto je lehota, kde by sme mohli predstaviť tento text teda v ďalších týždňoch. Ďakujem pekne za pozornosť a za vaše otázky. Ďakujem, pán komisár. Eh, no a teraz sa prechádzame k rečníkom v mene politických skupín. A ako prvá dostáva slovo pani Makovej za EPP na 2 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, ja vítam rozhodnutie komisie navrhnúť smernicu o správe, o kolektívnej správe práv a rovnako vítam otvorený legislatívny proces, ktorý práve opísal komisár, eh, ktorý obsahuje tiež verejnú konzultáciu na to, aby boli vypočuté hlasy všetkých zapojených strán. strán. súčasného odporúčania z roku 2005 nie je dostatočné na spoločné riadenie autorských práv cezhraničné a súvisiacich práv eh, pre online um, hudbu. My chceme zabezpečiť Eh, dodržiavanie všetkých práv v Európe a kultúrnu diverzitu v legálnom, spravodlivom a transparentnom systéme legálnej konkurencie. Momentálne existuje právna neistota pre eh, držiteľov práv, pre eh, užívateľov, ako aj pre vysielateľov. No, vysielateľia vysielatelia napríklad sa stretávajú s právnou neistotou pri tom, aký licenčný režim sa uplatňuje na ich služby ja si myslím, že návrh služby by mal obsahovať niektoré z následujúcich princípov. Držiteľia práv, či už individuálne osoby alebo právne osoby, eh, by mali si slobodne mať možnosť slobodne si zvoliť eh, akékoľvek správcovské eh, spoločnosti na to, aby riadili ich práva bez ohľadu na to, kde držiteľia práv alebo právcovia sa nachádzajú v rámci EÚ. Po druhé, tantiemy, ktoré sa vyberú v mene držiteľov práv, by mali byť distribuované spravodlivo a bez diskriminácie na základe e, príslušnosti, národnosti, alebo či sú to skladatelia, vydavatelia, alebo e, iná kategória držiteľov práv. Správcovia kolektívnych práv by mali mať možnosť poskytnúť užívateľom služby bez ohľadu na to, kde sa e, poskytnú všetkým užívateľom licencie a pre poskytovanie užívateľom za spravodlivých podmienok a bez diskriminácie jednotlivých užívateľov. No a v prípade sporu strany musia mať prístup k účinným mechanizmom riešenia sporov, či čo by nezaťažovalo užívateľov e, zbytočnými nákladmi. Ďakujem veľmi Ďakujem veľmi pekne pani Makovej. No a za SAD teraz pán Berlinguer na dve minúty. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, Nož, no to vec, ktorá závisí tiež od opatrení pre liberalizáciu, čo sa týka privilegií a prekážok, ktoré porušujú e, digitálny trh. No a k tomu patrí možnosť digitálnej regulácie e, pre autorské práva, hlavne čo sa týka kolektívnej správy práv, pretože autorské práva je 7% HDP v EÚ. A skutočne je to naliehavé, už viackrát e, boli oznámené lehoty, dátumy, avšak nikdy neboli dodržané a to ste nepriamo aj priznali. Už viac ako dva roky čakáme na túto smernicu, čakáme na to, že téma smernice 48 a 29 sa vyrieši. Všem no dúfali sme, že toto bude legislatívne obdobie, keď sa to všetko spustí, a však a teraz sa neustále objavujú ideologické záležitosti, ako aj napríklad eh, slobodný prístup eh, k internetu. Nové, potrebujeme nové technologické a právnické nápady pre nové autorské práva, čo sa týka správy práv. A objavili sa niektoré zaujímavé návrhy, avšak eh, nič z toho nie je až také presvedčivé. Vážený pán komisár, patentom pomocou patentov ste dosiahli výnimočný úspech, to chválim, avšak v prípade tejto témy sú isté omeškanie. Hovorili ste o aj spravodajkyňa, alebo autorka otázky hovorila o meškaní, vy ste hovorili o tom tiež, no a problém je, že správcovské spoločnosti majú a obajú, zastávajú isté záujmy a bránia svoje územia, nie teritorialite, nerozumné rozhodnutia a podnety nových obchodných modelov, lepšia transparentnosť. Tam sú, tam sú prekážky, tam je príčina meškania. Potrebujeme reformu, dobrú reformu, ktorá nevytvorí oligopoly, ktoré by narúšali trh na úkor malých a stredných podnikov. No a aby tým netrpela kultúrna rôznorodosť. My očakávame, že začiatkom tohto roka to bude konečne spustené. Ďakujem pekne, pán Berlinger. A teraz pani e, Wikström z Liberálov. Na dve minúty dostáva slovo. There is something wrong with my microphone. Môj mikrofón nefunguje celkom dobre, no ale už funguje. Mm, dobre. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. No a... a svet sa nachádza uprostred technickej revolúcie, a ktorá pre Európanov prebieha veľmi pozitívne. Internet znamená neobmedzený prístup k hudbe, knihám a tak ďalej a keď niekto vyrastol, ako ja, na severe Švédska, máme rovnaký prístup k kultúrnym statkom ako v Paríži alebo v Londýne. Základom našej legislatívy o autorských právach musí byť rovnaká aj v digitálnych časoch. Ale treba uznať, že nové, nové časy znamenajú, že niektoré staré systémy treba zmodernizovať a zjednodušiť. Kolektívna správa práv je hm, takýmto systémom, ktorý treba prispôsobiť 21. storočiu. Tí, ktorí spravujú služby zatražka, musia vytvoriť nové služby, pretože malý podnik nemôže zamestnávať len právnikov a v 27 štátoch rokovať o licenciách a to počas veľmi dlhého obdobia, aby dokázali ponúkať široký repertoár európskych diel. Potrebujeme európske riešenia, treba odburávať prekážky a treba vytvárať nové možnosti pre podniky. Okrem toho vzniká len nervoznita na trhu, no a treba a hovorím, že treba sa držať toho, čo máme. No a ja e, vidím a e, preto v tejto veci pomalosť a ťažkopádnosť komisie. Európa e, potrebuje zohrávať líderskú úlohu, ktorá urobí viac a lepšie. No a preto od vás očakávam, pán komisár, viac. No a zaručujem vám, že ja a naša politická skupina k tomu konštruktívne a pragmaticky pristúpime tak, aby sme predložili návrh, ktorý bude prispôsobený digitálnemu trhu a bude aj príslušne fungovať. Návrh, ktorý patrí 21. storočiu. Vážená pani Wikström, ďakujeme a slovo dostáva pani Lichtenberger za zelených na, na pominútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer, vážený pán komisár aj mňa trochu zarazilo, že opätovne bolo oznámené posunutie tejto témy, pričom už e, nikoho prekvapuje, že v podstate vôbec nič sa nedie. Od roku 2005 hovoríme o tejto téme. Od roku 2005 mm, máme aj odporúčania komisie, ktorá viedla zmenom na trhu. No a malé správcovské spoločnosti sveta sa dostali do problémov a pod tlak. Potrebujeme tento návrh a potrebujeme ho veľmi rýchlo. Potrebujeme ho rýchlo preto, lebo problém teritoriality musí byť vyriešený. Máme tu problém. Svet nekončí na národných hraniciach prekračuje hranice len nejakej malej výmeny. No a rovnako je to naliehavé aj preto, že práva umelcov a umelkyň e, treba posilniť pred správcovskými spoločnosťami. E, nie je to vo všetkých e, členských štátoch rovnaké, ale v niektorých je situácia dramatická. Po tretie, v jednej správe Európskeho parlamentu bol, boli zodpovedané všetky otázky parlamentu, avšak odpoveď komisie ešte neprišla. A je to tiež naliehavé, pretože ďalšia koncentrácia na trhu globálne videné gigantov z USA proti našim malým spracovským spoločnostiam stále narúša a nepomáha našej, našej konkurencieschopnosti. Čas pracuje pre tých dinosaurov na trhu a nie pre rôznorodosť Európy. My potrebujeme kultúru, mimo hlavného prúdu, ktorá môže obohacovať mainstream. Pán komisár, konajte, ale nekonfrontujte nás s procesom Fast Track. Ďakujem pekne. No a teraz sa prechádzame k ďalším rečníkom a slovo dostáva pani Françoise Castex. Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Pán komisár, ja sa pridávam ku kolegom, ktorí žiadajú o rýchle riešenie otázka, otázke, otázky kolektívnej správy práv. Ten návrh harmonizovať horizontálne pravidlá, pokiaľ ide o transparentnosť e, pre hudbu online, to vítam. Chcem zdôrazniť cieľ spravodlivého odmeňovania umelcov. Skutočne od začiatku, už niekoľko rokov, otázka odmeňovania umelcov sa spomína výhradne z uhla pohľadu e, duševného práva, e, to, ako málo umelci zarábajú. Napríklad autori a interpreti dostávajú 6 z predajnej ceny a na predajných e, stránkach online dostávajú sotva 1 cent. 1 z tej predajnej ceny. Spravodlivé odmeňovanie umelcov by malo byť teda v centre nášho skúmania kolektívnej správy práv v digitálnom e, svete. Vo Francúzsku e, stály výbor pre e, správu. Minulý rok e, zverejnil správu o odmeňovaní vedúcich predstaviteľov týchto spoločnosť, pracovských spoločností. A je potrebné aby umelci mali väčší hlas aj v tej oblasti, kde hovoríme, že e, sprostredkovateľia v súčasnosti majú e, lepšiu pozíciu na trhu ako umelci. Tak ako to povedal ministerský, e, francúzsky minister financií. Pán komisár, myslím si, že ak revidujeme túto kolektívnu správu práv, tak optimálna situácia v oblasti duševných práv by mala byť, autorských práv by mala byť našou podmienkou. Ide o boj proti porušovanie autorských práv a je to nevyhnutné, keď chceme rešpektovať tieto práva v oblasti užívateľov. Ďakujem pekne, pani Kastes. Teraz tu máme postup, keď aj sú tu traja rečníci. Prvým je pani Záborská. Pani predsedníčka, pán komisár, prehnané reakcie časti verejnosti na návrh zmluvy acta ukázali, že v oblasti práv duševného vlastníctva je potrebné urobiť poriadok. Súčasťou problematiky je aj kolektívna správa autorských práv

Ďakujem pekne. Sorry, mikro. je 12 takýchto správcovských e, spoločností a 5 e, pracuje e, v určitej oblasti a ďalšie majú ďalšiu sériu vyhradených oblastí. Sú tam používané rozličnuté kritéria, sú tu spoločné fondy, špecifické kritéria v roku 2003 a 2009 E, suma, ktorú vybrali tieto e, spoločnosti, e, vzrastla 5-násobne. Toto je dôležitá informácia. Držiteľia práv vedia o prínose ktorý im vyplýva z členstva v takejto správcovskej spoločnosti. Chcem sa spýtať pána komisára, aké opatrenia sa plánujú v rámci vášho legislatívneho návrhu, aby sa zaručil prístup držiteľom práv, hlavne tých, ktorí sú menej známi, do spoločnosti v rámci udelovania licencií v Európe. Čo urobíte, aby prístup k dielam v jazykoch, ktoré sú žiadané, bol zabezpečený? Pani Obermajer? Obermajer. Ďakujem, pani predsednička. E, či už ide o online hudobné služby alebo streaming v prípade kreatívneho obsahu, tak Ide o trh, ktorý neustále narastá a pritom sa ten potenciál nevyužíva v porovnaní s USA alebo Áziou. Sú, e, sú tie úrovne digitálneho šírenia príliš nízke. Toto šírenie pre mladých umelcov predstavuje veľmi dobrú nákladovo výhodnú metódu. E, spotrebitelia sa zase pohodlne dostanú k dobrému výberu kreatívnych obsahov a preto je dôležitý aj príslušný právny rámec, licencie, ktoré dajú možnosti aj malým umelcom e, chrániť si svoje práva. Európa v oblasti kultúry nemá e, tradíciu len historickú, ale aj to povedomie v súčasnosti musí e, podporovať aj digitálne tendencie vo svete. Ďakujeme. A teraz má slovo pán komisár Barnier. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem každému za vaše otázky. Zaznamenal som si ich a teda sa končí tá práca v oblasti konzultácií a príprav. A druhýkrát, už som to povedal pred chvíľou pani Garo v mojej prvej odpovedi, že v takejto téme samozrejme, že sú tu platné záujmy, ale je tu aj právna zložitosť. Čas, ktorý sme využili, bol dlhší, ako sme si želali, ale bol to užitočný čas, aby sme vypracovali inteligentný a dynamický text. Pani Galo vo svojej prvej otázke hovorila o probléme ktorý sa dá porovnať a nájsť aj v iných otázkach, teda ako zabezpečiť rovnováhu a ochranu tvorcov a kultúrnu rôznorodosť a prístup k čo najväčšiemu počtu týchto výtvorov. A samozrejme je tu potrebná aj modernizácia kolektívnej správy. Chcem pripomenúť, e, dámy a páni, že tieto e, kolektívne správcovské spoločnosti sú dôležitými sprostredkovateľmi medzi tvorcami a verejnosťou. A pre tvorcov to nie je povinnosť, aby e, sa prihlásili do týchto správcovských spoločností. To chcem povedať hlavne pani Záborskej. Je to dobrovoľná voľba z ich strany zohrávajú dôležitú úlohu a vy to hovoríte, pani Galo, a aj ostatní, je to ťažká úloha. Keď tieto spoločnosti investujú, aby rozvíjali e, tie svoje ponuky a aby tie diela boli k dispozícii na viacerých územiach. Sú tu rozličené technické a iné prekážky na krehkom trhu, ktorý sa ešte len vyvíja. Všetky spoločnosti, dámy a páni, pre autorské práva mm, nemajú rovnaké možnosti a nesmieme ich nechať bokom v tejto digitálnej hodine a preto som navrhol opatrenia, ktoré by mali umožniť vybrať tie najlepšie prostriedky pre e, viac územné licencie a ktoré budú chrániť záujmy svojich členov. Pani Kastex, pani e, Lichtenberger pripomenuli požiadavku na zlepšenú správu. Hovorili ste o príkladoch, ktoré sú zdrojom diskusí a možno v niektorých prípadoch to ani nie je také bežné. Potrebujeme transparentnosť, lepšiu správu, e, stimulujeme Všetky spoločnosti by fungovali v lepších podmienkach, ale tak ako vy aj ja si myslím, že návrhy, ktoré predložíme, by mali zlepšiť túto správu. Pán Berlinger, vysvetlil som lehotu, hoci viem, že to ľutujete, ja teda sa k tej lehote priznávam. Ešte niekoľko týždňov trpezlivosti je potrebných, aby sme sa dostali k tomuto návrhu. Ako pani Wikström, aj vy ste hovorili, o tejto lehote ja sa snažím maximálne a tento čas bol využitý aj na veľkom poli duševného vlastníctva, aby sme napredovali v iných dôležitých oblastiach. Hovorili ste o patente, ja by som doplnil aj um, osirotené diela. Hovorili ste o porušeniach spojených s duševným vlastníctvom. Pôjdeme ešte ďalej v návrhu preskúmania smernice o uplatňovaní e, práv duševného vlastníctva, ktorá sa pripravuje. A pripomínam aj to, že som e, v súvislosti s pánom Vitorinom e, spomínal, že on bude sprostredkovateľom v oblasti súkromných kopií teda analizujeme reakcie všetkých angažovaných e, v rámci zelenej knihy o distribúcii audiovizuálnych diel online a o tejto otázke budeme hovoriť počas nasledujúceho leta. Pani Wikstrom hovorila medzi iným aj o budúcnosti e, kolektívnych správnostovských spoločností, ktoré sú menšie, pretože všetky autorské spoločnosti nemajú rovnakú váhu, rovnakú dôležitosť. A nezabúdajme, že najdôležitejšia časť príjmov týchto spoločností prichádza z licencií pre rozhlas, televíziu, pre káblovú televíziu, producentov diskov. Všetky správcovské spoločnosti budú udelovať tieto typy licencií a budú efektívnejšie a transparentnejšie. Väčšina držiteľov práv si skutočne cení prístup ich spoločnosti na miestny trh v ich jazykoch. Nemáme v úmysle stiahnuť alebo uh, odňať túto možnosť, eh, ktorá sa týka jazykovej oblasti. Pani Wikström, pani Tikau hovorili o otázke eh, repertuáru, ktorý by mal byť prístupný na viacerých území. Je to dôležité pre tvorcov, pre užívateľov, pre spotrebiteľov, pre obchodných užívateľov a pre kultúrnu rôznorodosť všeobecne. Hoci musím povedať, že všetky tieto spoločnosti nemajú rovnaké technické možnosti uh, ponúkať takéto služby pre veľkých poskytovateľov. My v tomto texte navrhujeme riešenie, aby všetky repertoáre boli k dispozícii pre tieto licencie. Pani Makovej hovorila o otázke konkurencie vo fungovaní kolektívnych správcovských spoločností. Áno, dámy a páni, bude tu väčšia transparentnosť vo fungovaní týchto spoločností a viac možností pre držiteľov práv, aby e, sa informovalne rozhodovali. Budú tu teda spoločné pravidlá fungovania správcovských kolektívnych spoločností v Európe a myslím si, že bude jednoduchšie potom, čo tento text budeme mať, aby držitelia práv a obchodní užívateľia porovnávali úroveň ponúkaných služieb zo strany rozličných kolektívnych správcovských spoločností a tak, ako to povedal eh, mm, jeden rečník, lepšie sa bude využívať potenciál ehm, vytvorených diel. Pani Záborská hovorila o akte, viem, že toto je obava a v predošlej diskusie som, diskusii som hovoril o tom, čo komisia mala v úmysle urobiť s týchto textom a, a Karel de Gucht koncom febru, februára a začiatkom marca by sa mal zúčastniť všetkých diskusí, ktoré sa tu, zúčast, ktoré sa tu uskutočnia, aby hovoril o tejto dohode akta. To je všetko, čo môžem povedať. Zatiaľ ďakujem za to, že ste mi položili tieto otázky. Vysvetlil som, v akom duchu pracujeme na týchto dvoch projektoch, v týchto návrhoch o kolektívnej autorskej správe a teda v nasledujúcich týždňoch a budem o tom informovať. Grazie, komisario. La discussione... Ďakujeme, pán komisár. Končím týmto túto rozpravu. Podľa programu teraz nasleduje otázka komisii, pokiaľ ide o zmena programov